Dámy a páni, ďalším bodom je správa pani Sanchez Schmidt. Európske kultúrne a tvorivé sektory ako zdroje hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Dovolte mi, aby ako prvé mi som dal slovo spravodajkyni pani Sanchez Schmidt na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ctené poslankyne, poslanci, pani komisárka, Podpora tvorivých priemyselných odvetví je veľmi dobrým povolaním a logickým dôsledkom mojej správy je istým spôsobom uvoľniť tú viazanú tvorivú energiu, ktorá by sa mohla v týchto tvorivých odvetviach hm, priemyselných realizovať. Zároveň to môže podporiť rast hospodárstva a tvorbu nových pracovných miest. Hoci tu panuje zmes rozličných záujmov a hoci máme krízu, zdá sa, že tvorivé priemyselné odvetvia e, sú rezistentné a dokážu podporiť sociálnu koheziu a externe e, robí dobrú reklamu Európskej únii. Dokážu sa vysporiadať veľmi dobrým spôsobom so stratégiou do roku 2020, pretože sú vlastne predstaviteľmi inteligentného rastu otvoreného vzdelávacieho systému v Európe aj vo svete. Videli sme exponenciálny rast v nedávnych rokoch pri tvorbe pracovných miest a pri úlohe, ktorou tieto odvetvia prispeli k roz, k rozvoju 8,5 milióna rozličných pracovných miest a ďalšie čísla nás utvrdzujú v tom, že e, digitálna éra je čím si, s čím sa práve tvorivé priemyselné odvetvia a kultúra veľmi dobre vysporiadali. Do kultúry a umení treba investovať, pretože potenciálny prínos e, existuje a rozličné zdroje financovania sú žiaduce. Regionálne fondy, sociálny európsky fond, európske kultúrne hlavné mesta, všetky tieto aktivity, podobne ako festivaly Salzburský, Avignonský a podobne, e, oni nemajú zanedbateľný dopad na svoje mesta, v ktorých sa konajú, na regióny, v ktorých sa konajú. A európske fondy by sa mali využívať na podporu tvorivých priemyselných odvetví, aby sa ďalej vytvárala kultúrna hodnota a podporilo kultúrne dedictvo. Argumenty, ktoré zniejú na podporu rozvoja týchto sektorov, ich je mnoho. Kultúrna diverzita, sociálna inklúzia, zaraďovanie do hlavného prúdu diania všetkých, aj tých na okrajoch. A tieto oblasti sú hodné toho, aby sme im venovali pozornosť. Konkurencia, zdaňovanie, finančné nástroje, aj vzdelávacie edukačné nástroje sú potrebné, aby sa šírili umelecké diela lepším spôsobom, aby oslovili viac ľudí. Treba prispôsobiť biznis modely a práva duševného vlastníctva a ich ochrana. Toto všetko treba adaptovať, aby existovali interaktívne verzie všetkých týchto tematik a týmto sa prispieje k pluralizmu e, kultúrnej a mediálnej diverzity. Európska únia musí podporiť e, tvorivé kultúrne ekosystémy a podporovať inováciu, konkurencieschopnosť, e, zaraďovanie tých, čo sú na okraji do hlavného prúdu kultúry. To je také esenciálne v kultúre a v umení a tým sa preklenujú e, deficity, odstraňujú deficity a riešia problémy, ktoré sa inak riešiť nedajú. Firmy, ktoré pracujú v kultúrnych a tvorivých odvetviach, hrajú dôležitú úlohu pri e, naštartovaní inovatívnych riešení v hospodárstve a tieto snahy pomáhajú aj pri územnom rozvoji a ďalších pridružených sektoroch. Často tieto sektory zamestnávajú väčšie percento mladých ľudí ako iné. Kultúrne a tvorivé sektory teda vytvárajú istý pákový efekt pri zamestnávaní a to isté platí pre iniciatívu Európske hlavné mesto kultúry. Takéto pracovné miesta zostanú na území, v ktorých sa daná akcia koná a nedajú sa exportovať do zahraničia, ako je tomu v bežnom priemysle krehká situácia v ekonomike znamená, že Európa musí podporovať svoje kultúrne a tvorivé priemyselné odvetvia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Sanchez Smith. A teraz začíname spontánnu rozpravu KHDI. Pán López Historius White. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za skolovo, za možnosť vystúpiť opätovne a poďakovať pani kolegyni spravodajkyne za túto správu. Domnievam sa, že pri e, našej rozprave musíme sa sústrediť aj na e, kreatívnu mládež. Existujú určité sociálne tlaky, e, najmä s prehľadnutím na obrovskú mieru nezamestnanosti mladých. A myslím si, e, že treba vytvoriť príležitosti, aby sme podchytili mladých ľudí. nie ide o dotovanie kultúry, ide o možnosť e, e, zjednodušenia vytvárania svojich vlastných spoločností, malých a stredných podnikov, vytvárania takýchto príležitostí. Napríklad upriamím pozornosť na to, čo sa deje v Spojených štátoch v oblasti kultúry. Myslím si, že naozaj dochádza k skutočnej kultúrnej výmene medzi nami a Amerikou. A chcel by som spomenúť aj e, regionálne e, kultúrne výmeny, ktoré ste spomenuli vo svojej správe. Naozaj potrebujeme mať skutočnú celoeurópsku kultúru, a to na, aj napriek kultúrnym rozdielom medzi nami. A teraz pani Grisbeck. Je tu modrá kartečka. Súhlasíte s postupom e, odpovede na faktickú poznámku? Okay, I will give the... floor. Takže nech sa páči, pán Lokart. Ďakujem, pán predseda. Ja mm, pôsobím e, vo výbore pre kultúru a som veľmi rád tejto príležitosti, že môžem poďakovať pani spravodajkyni za významný príspevok do tejto dôležitej rozpravy. Plne súhlasím s vašimi e, e, východiskami v tom zmysle, že kreatívny sektor môže byť veľmi napomocný pri vychádzaní z kríze vytváraných nových pracovných miest. Prečo som sa prihlásil slovo? Keď sa dívam totiž na túto správu s určitým sklamaním e, e, konštatujem, že obsahuje určitú mieru protekcionizmu. E, je tu snaha nejako zabaliť a zbytočne chrániť kreativitu rôznymi výnimkami. Naša skupina tento prístup nepodporuje. Myslím si, že bude skôr na škodu veci ako na jej prospech. Treba vytvárať e, otvorený, slobodný trh, pokiaľ je to možné. Myslím si, že kultúra nepochybne e, prežije. Som presvedčený, že vo Francúzsku, v Dánsku kultúra e, sa presadí vo svete aj v konkurencii s Amerikou. A preto sa domnievam, že v každom prípade pre dánsku delegáciu to je tá červená línie

Ďakujem. Ďakujem pekne, dámy a páni. No a teraz by som rád dal slovo pani komisárke Redingovej. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážené poslanky poslanci, komisia víta podporu integrovaného prístupu k kultúrnemu a tvorivému sektoru v Európe. Myslím, že všetci máme rovnaké presvedčenie. Tieto sektory sú medzi tými najslubnejšími v Európe dnes a zohrávajú dôležitú úlohu v stratégii pre rast a zamestnanosť. No a preto komisia vyzvala členské štáty, aby vypracovali stratégie na využitie potenciálu a zvýšenie potenciálu kultúry a kreativity. No a tá stratégia by mala mať prioritu v ich stratégia národného rozvoja. No a Stratégia, ktorá sa navrhuje v komunikácii a v novom programe Kreatívnej Európy sú dvo, dva dôležité e, nástroje na dosahovanie týchto ambícií. Komisia si zaznamenala, že správa pani Sanchez Schmidt rieši výzvy, ktoré boli identifikované v oznámení komisie. Komisie napríklad rozvoj kreatívnych e, schopností, regulačný rámec, prístup k financovaniu, e, E, výzvy e, digitalizácie a rovnako e, zlepšený prístup na medzinárodné trhy. Komisia samozrejme má tiež dlhodobú strategickú víziu, ale tiež krátkodobú taktickú agendu, kde sú rôzne opatrenia. Bude sa sledovať koordinovaným spôsobom v nadchádzajúcich rokoch nová generácia financovania z rozpočtu EÚ na roky 2014-2020 zaistí mnohé príležitosti pre kreatívne sektory. Program Kreatívna Európa pomôže umelcom, profesionálom a organizáciám pracovať na cezhraničnej báze, aby oslovili čo najširšiu bázu. Je dôležité, aby kultúrna obec, lokálne a miestne orgány čo najlepšie využili eh, fondy koheznej politiky a komisia preto víta správu, eh, zameriava sa na príspevky, ktoré môže kultúrny a tvorivý sektor prispieť k eh, miestnemu a regionálnemu rozvoju. Dámy a páni, debata je ukončená a hlasovať sa bude dnes o 12.00 nula. Dalším bodem jednání... No a ďalším bodom dnešného programu je vyhlásenie komisie, ktoré sa týka stavu rokovaní o Európskej bankovej únii. Ako vidím, ako vidíte, komisári sa práve vymieňajú. Vítam medzi